myslím, že musíme začať pracovať, pretože máme dnes do poludnia veľmi veľa hlasovania. Takže všetkým prajem príjemné predpoludnie. A začneme s bodom 14. To sú voľby druhého podpredsedu. Máme tu jeden návrh skupiny GUE. Vidím, že sa hlásil slovo Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My sme veľmi eh, nadšení z toho, že môžem predstaviť eh, pána Lópeža na miesto Ines, eh, takže my by sme chceli menovať jemu za, na funkciu podpredsedu. Ďakujem pekne. Muchas gracias, señora Bior. Ďakujem pekne, pán Javier. Takže ak e, každý môže akceptovať e, túto nomináciu aklamačne, chce, aby sme o tom hlasovali inak, Ak nie, tak aklamačne blahoželáme pánovi Vivento Lopeč. Nech sa páči, môžete prísť túto hore za panel. Proxima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 Bueno, pues eh, comenzamos eh, con las votaciones de hoy. El... Dobre, takže môžeme teraz eh, začať s hlasovaním o prvej správe. To je správa pani Rentky o úlohe žien v digitálnom veku. Myslím, že všetci, alebo dúfam, že všetci máte vaše hlasovacie kartičky už pripravené, teda v zariadeniach hlasovacích, takže môžeme hneď začať. 66 to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 67 to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 68. Vypadávam. 69 to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 70 to je za. To je proti. To sa zdržal prijatý 71 vypadáva, kompromis 14, to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý. A tým sa dostávame ku kompromisu 15, to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý. Pokračujeme 81, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 82 kto je, a 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 84 vypadáva. 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 86. to je za? to je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 89. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 90. Vypadáva. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 16, to je za, to je proti. To sa zdržal prijatý. Kompromis 17, to je za, to je proti. To sa zdržal prijatý. Týmto sa dostávame k 100, 304, 105 spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, to sa zdržal? Myslím, že asi by sme si mali overiť eh, kompromis 18. Otváram hlasovanie. Hay, hay alguien que tiene la tarjeta y, y no ha votado. Vyzerá to tak, že nehlasoval niekto, kto má e, hlasovaciu kartičku zavedení. Koniec hlasovania. Prijaté. Vale, vamos a repetir, pero eh, por favor estén atentos, porque he dicho, hay gente que no ha votado. Dobre, budeme opakovať. Ja som povedala, že niekto mal uh, kartičku v mašine, ale nehlasoval. Budeme teraz pokračovať kompromis 18, to otváram hlasovanie se cierra la bueno vamos a esperar hay alguien que no ha votado ešte stále je tu niekto kto nehlasoval se cierra la votación ahora ya koniec hlasovania zamietnuté 92 kto je za kto je proti kto sa zdržal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 Zamietnuté. 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijem zamietnutý. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 114, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 115, to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 116. Chcete si overiť 115? 115. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. No už tak zle som nevidela teda, čiže 116 to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 117 to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 118, nie, 118 vypadla. 119, to je za, to je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. 120, to je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý, zamietnutý. Ample 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, nie, o tejto nemusíme hlasovať, tam už bola pokrytá. 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 124, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. M plus 12 vypadáva, lebo bola prijatá 123, takže kompromis 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Tým sa dostávame ku 102, kto je prijatý. Empol 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. jeden, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 132, kto je za, kto je Sto kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Empol 8, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Empol 14, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Empol 17, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Empol 18, to je za, to je proti, Kto sa zdržal, prijatý.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 prijatý. Kompromis 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Tým sa dostávame k 142, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 143, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 144, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 23, kto je za? Kto je sa držal? Prijatý 147, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Chcete overiť 147? Dobre, overujeme 147. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijaté. 149, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 150, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 151, to, je, to bolo stiahnuté. 152, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 153, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. 154. Kto je za? Aj Ample 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 155. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 156. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ample 19 Prvá časť, eh, o nej sa nehlasuje, pretože to pokryté. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Apple 23, prvá časť, o nej o tej sa nehlasujeme, druhá časť, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, prijatý. 157, 158 a 159, eh, kto je za, kto sa zdržal, kto je zamietnuté 160, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Takže overme 160. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ja som to síce nevidela, ja som nevidela takýto výsledok, viac menej. Ne, nevidím, že či, keď ľudia hlasujú, ne, nevždy všetko vidieť. Čiže teraz pokračujeme, čím hovorí predsedajúca. 161, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 163, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 168, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to zamietnutý. 169, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 170, kto je 171,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 tým sa dostávame k kompromisu 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz prejdeme k 193. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že sme to prijali, ale nie som si istá, tak si to elektronicky, overme. Kompromis 26. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 27. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 90 to je za, to je proti, to sa zdržal, prijat, zamietnutý 199, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. Chcete overiť 199? Dobre, otváram hlasovanie. Hlasoval každý, teraz zase máme o jedného viac z EPP. EPP majú o jedného navyše, takže musíte e, sa jedného vzdať. Teraz ste zase vzali dvoch preč. Teraz sú všetci, takže sa skúste sa nejako dohodnúť medzi sebou. Zamietnuté. 200, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 201, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Chcete overiť 201? Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. mietnutia. 202, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. už overíme si to. Otváram hlasovanie. Zase máme o jedného viacej ZPP. E Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 28, to je za. To je proti. Kto sa zdržal, prijatý. Tým sa dostávame k 208, kto je za. To je proti. Kto sa zdržal, prijatý. To je, to, je, to je proti. Kto sa zdržal, prijatý. 211, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 212, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 213, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 214, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Chcete si overiť kompromis 29? ale možno máte pravdu, ale keď sa dívam na politické skupiny, tak je mi to jasné, ale dobré, tak e, otvor, ohlas, hlasujme elektronicky 29. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 30. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 217. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? už e, nevidela som to jasne, takže 217 overme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. 50, 15 to je za. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz 15. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Kompromis 4. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. návrh 25 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania schválený. Kompromis 6 za. Proti. Zdržiavajú sa schválené. 31 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, kompromis 7 za, proti, zdržiavajú sa, z, nemám pod, potuchy, takže kompromis 7, ešte raz, kontrolujeme elektronicky, hlasujte prosím. Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Zdržiavajú sa. Schválené. Kompromis 9 za. Proti. Zdržiavajú sa. Schválené. MPC za. Proti. Zdržiavajú sa. Schválené. Kompromis 10 za. Proti. Zdržiavajú sa. Schválené. 41 za proti, zdržiavajú sa schválené, kompromis 11 za, proti, zdržiavajú sa schválené, 49 za, áno, až 49 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 50 za, 50 proti, zdržiavajú sa za, schválené, 51 za, proti, zdržiavajú sa schválené, 52 za, proti, zdržiavajú sa schválené, 53 za, proti, zdržiavajú sa. Nie je to jasné, overíme elektronicky. Hlasujme o 53. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 54 za. Proti. Držiavajú sa. Schválené. 55 za. Proti. Držiavajú sa. Schválené. 56 za. Proti. Držiavajú sa. Zamietnuté. Kompromis 12 za. Proti. Zdržiavajú sa schválené. Kompromis 13 za. Proti. Zdržiavajú sa schválené. 60 za. Proti. Zdržiavajú sa schválené. 64 za. Proti. Zdržiavajú sa schválené. Dvojka za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. Trojka za. Proti zdržiavajú sa zamietnuté, štvorka za, proti, zdržiavajú sa schválené, peťka za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, šestka za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, sedmička za, proti, zdržiavajú sa schválené, osmička za, proti, zdržiavajú sa schválené, MP jednotka za, proti, zdržiavajú sa schválené, mp 2 za, proti, zdržiavajú sa schválené, MP 3 za, proti, zdržiavajú sa schválené a jednotka je e, odpada. Hlasujeme elektronicky o celej správe, takto pozmenenej. Začínam hlasovanie. Hlasujte, prosím. Tu máme jednoho navyše z EBP. Teraz už nie. Nikto nie je navyše. Výborne. Takže správa je schválená. 24 za, 6 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Blahoželáme pani Rejtke. Yeah. <laughs> Bueno, pasamos. Vamos, venga. Vamos, que ya, ya estamos en racha, ya nos hemos. Eh, des... Už sme sa rozbehli, prebudili sme sa, naštartovali sme ten správny rytmus, takže začneme s ďalšou správou, ktorá je o presadzovanie hľadiska eh, rovnosti pohľavia vo všetkých záležitostiach. Pani Mlinár, včera sme mali zaujímavú diskusiu, teraz budeme hlasovať o tejto správe. Návrh 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa schválené, 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené, 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. To bola 52, pardon. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. 55 za, proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 59 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz tu máme ústny pozmeňujúci návrh k odseku 9. Nie, nie je to tak. Opravuje sa pani predsednička. To je úvodný text odstavcu 9. EPP žiada hlasovanie po častiach. Prvá časť odstavca odseku 9 za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz budeme hlasovať o návrhu 67 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Chcete... Sú nejaké námietky proti tomu ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie sú? Tak hlasujeme za 67 s tak pozmeneným textom. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7, nie, návrh 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté, návrh 78 za, proti, zdržali sa schválené, 79 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnuté, ale nie som si úplne istá. Overíme elektronicky 79, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 81 za, proti, zdržali sa schválené, 82 za, proti, zdržali sa schválené, 83 za, proti, zdržali sa schválené, 84 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 91 za, proti, zdržali sa schválené. 93 za, proti, zdržali sa schválené. 94 za, proti, zdržali sa schválené. 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté, stovka za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis osmička za, proti, zdržali sa schválené, 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 110 za, proti, zdržali sa schválené, 109 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 114 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa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 proti, zdržali sa schválené, dvojka za, proti, zdržali sa schválené, trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté, štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté, peťka za, nie, pardon, schválené, opravuje sa predsednička, 5 za, 5 a 6 za, proti, zdržali sa schválené, sedmička za, proti, zdržali sa zamietnuté, osmička za, proti, zdržali sa schválené, deviatka za, proti, zdržali sa schválené, desiatka za, proti, zdržali sa schválené, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, Proti? Držali sa? Nie som si istá, overíme. Elektronický pozmenujúci návrh 11. Hlasujte, prosím. Bolo to jasné, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, Zdržali sa schválené. 19. Nie, 18. Povedala som, že bola schválená, ale bola zamietnutá. Opravuje sa pani predsednička, bola zamietnutá 18. Ak si to chcete overiť, ja som sa pomýlila, opravuje sa pani predsednička. Môžeme až teraz ísť na 19. za, proti. Zdržali sa zamietnuté, 20. za, proti zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa schválené, 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa schválené, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa Schválené. 41 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 42 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A 43 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A 44 za, za 44 proti, zdržali sa Schválené. A teraz budeme hlasovať o celom takto pozmenenom texte. Hlasujte prosím elektronicky. Schválené 23 za, 6 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Blahoželáme pani Mlinár.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 Prejdeme k hlasovaniu o ďalšej správe pracovnice v domácnosti a opatrovateľky v EÚ. spravodajkyňa pani Kuneva. Kompromis 1. Kto je za? Hlasujeme. Kto je proti? Sústreďte sa, prosím. Hlasujeme. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené, ale overíme to. Hlasujte prosím elektronicky. Se cierra la votación. Aprobado. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Za. Proti. No, viete, prosím vás, ako môžeme hlasovať? Ľudia vstávajú alebo nezdvíhajú vôbec ruky. Nie, že by som mala zlú náladu, ale trošku sa začínam hnevať. Kompromis 2 za. Proti. Zdržiavajú sa. Ja myslím, že to je zamietnuté. Áno? Dobre, tak to overíme. Elektronicky hlasujeme ku kompromisu 2, prosím. Hlasujte. Končím hlasovanie. Pozrime sa. Aha, vidíte to. Ja som sa zle pozerala. Je to schválené. Takže návrh 83 za, proti,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 Se cierra la votación. A... Končím hlasovanie. Schvaluje sa. Kompromis 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 89 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 148 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 98 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 93 a 4 za, proti, zdržal sa niekto. Hovoríme to elektronicky, 94. aprobado. Príjima sa. Je to jasné, ale keby sme zdvíhali ruky, nemuseli by sme robiť tieto elektronické overovania. 95. 96, pretože 95 vypadáva za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 97 za, <clears throat> proti, zdržali sa, zamieta sa, 99 za, proti, príjima sa. Stovka bola stiahnutá, plus 24, schválené. 101 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 103 za, proti, zdržali sa. To overíme. Hlasujeme o 103. Se cierra la votación. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 5 teraz. Za. Zdržali sa. Prijíma sa. Za. Proti. Prijaté. 108 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 111 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 114 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 115 za, proti, zdržali sa, prijíma sa 113 za, proti, zdržali sa schválené 152 za, proti, zdržali sa schválené 116 za, proti, zdržali sa, schválené. 117 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, Uvedíme to elektronicky, menovite prvú časť 117. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. MPO 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 118 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 123 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 119 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 120 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 121 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 122 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 129 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 124 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 128 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 130 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasujme o 130. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 131 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 132 za, to budeme overovať. 131 Pani Allegri, mali ste pravdu, je to schválené. ...132 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 107 druhá časť iba, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. Mpl 22 za, proti, zdržali sa schválené. 134 za, proti, zdržali sa schválené. 136 za, proti, zdržali sa schválené. 137 za, proti, zdržali sa schválené. 138 za, je tu ústny pozmeňujúci návrh, je zapracovaný do textu, je to tak? Sťahujem ho. Naozaj ho sťahujem, tento pozmenujúci ústny návrh. Dobre, tým sa vlastne tento sťahuje. A hlasujeme o 138 za, proti, zdržali sa, prijíma sa 109 za, To bolo jasné. 109 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. MPO 14 za, proti, zdržali sa schválené. MPO 3 za, proti, zdržali sa schválené. 163 za, proti, zdržali sa schválené. 149 za, nie, to vypadáva, pretože sme schválili ten predošlý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené 110 za, proti, zdržali sa schválené. 150 za, proti, zdržali sa schválené. 139 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa schválené. 151 za, proti, zdržali sa schválené, 153 za, proti, zdržali sa schválené, 154 za, proti, zamietnuté, 155 za, proti, zdržali sa schválené, 156 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 157 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. Empl 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Empl 18 za, proti, zdržali sa schválené. 162 za, proti, zdržali sa schválené 164 za, proti, zdržali sa schválené 165 za, proti, zdržali sa 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prosím, zdvíhajte ruky. Nevymýšľam si to, inak to nejde. Apple 4 za. Proti. Zdržali sa schválené. Apple 19 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Apple 25 za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. Apple 26 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Empl 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Empl 29 za, proti, zdržali sa, schválené. Empl 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Empl 33 za, proti, zdržali sa, schválené. Empl 34 za, proti, Zdržali sa schválené. MP35 za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. MP42 za, proti, zdržali sa schválené. O zvyšku návrhov EMPL nehra, ne, výboru EMPL nehlasujeme. Tenemos otros trozos que no se votan también. Enmienda 1 a favor. Návrh 1 za. Proti. Takže jednotka za proti, zdržali sa schválené 2 za, proti, zdržali sa e, schválené 3 za, proti, zdržali sa schválené 6 za, proti, zdržali sa schválené 5 za, proti, zdržali sa schválené 6 za, proti, zdržali sa schválené 7 za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené. Osmička vypadáva, 12 za, proti, zdržali sa schválené. Desiatka vypadáva, takisto 25, 26 za, proti, zdržali sa schválené 12 za, proti zdržali sa schválené 13 za, proti, zdržali sa schválené 14 za, proti, zdržali sa schválené 15 za, proti, zdržali sa schválené 16 za, proti, zdržali sa schválené MP 3 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa schválené, 22 za, proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené, Ample H za, proti, zdržali sa schválené, Ample 2TV za, proti, zdržali sa schválené. To si overíme. Ample 2TV za, začínam hlasovanie. Se cierra la votación. Končím hlasovanie. Mali ste pravdu, pani Veseril, zamieta sa. 28 za, proti, zdržali sa schválené, 30 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa schválené, 33 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, prvá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. O druhej časti hlasovanie ešte overíme. Zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválené. MPA za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 35 za, proti, zdržali sa, schválené, 36 za, proti, zdržali sa, schválené, 37 za, proti, zdržali sa, schválené, 39 za, proti, zdržali sa, schválené, 40 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené, 41 za, proti, zdržali sa schválené, MPT za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa. Jasné to nie je, to musíme overiť. Hlasujeme o kompromise číslo 16. Zamieta sa. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa schválené. 46 za, proti, zdržali sa schválené. V dvoch častiach 48, prvá časť za, proti, Kompromis 16 schválený nebol. Musíme teda hlasovať o príslušných pozmeňujúcich návrhoch. Teda 48 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhú časť si overíme. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. schváluje sa. 47, prepačte, nie. Ample X za, proti, zdržali sa schválené. 47 za, proti, zdržali sa schválené. 49 za, proti, zdržali sa 51 za, proti, zdržali sa, schvaluje sa. 52 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50 za, proti, zdržali sa, schvaluje sa. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté, V za, proti, zdržali sa schválené, 65 za, proti, zdržali sa schválené. 52 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ample Q, proti, zdržali sa zamietnuté. Ample AG za, proti, zdržali sa schválené. 56 za, proti, zdržali sa schválené 57 za, proti, zdržali sa schválené 58 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 59 za, proti, zdržali sa schválené. MPP za, proti, zdržali sa schválené Ample AM za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19, proti, zdržali sa, schválené. Ample AL za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, 62 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 20 za, proti zdržali sa schválené. M plus Z za, proti zdržali sa overíme eh, M plus Z. Koniec hlasovania. Prijaté. Jasnou väčšinou. Empol. To je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté 69, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. V dvoch častiach. Prvá časť, kto sa zdržal, kto je prijatý Druhá časť, to je za, kto je proti. 17. Prijatý. Kto sa zdržal? Prijatý. 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 23. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ample B, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Ample F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, pri, zamietnutý. Ample L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ample M, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ample N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, Ample AB, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, AC, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, AD, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, AE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, AF, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Teraz záverečné hlasovanie elektronické. Zahajujem hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. 16 za, 1 proti, 14 sa zdržali, takže blahoželáme pani Kuneva. venga que no queda nada. Este último informe. Pokračujeme ďalej. Máme poslednú správu. Tá, nie, je to predposledná, hovorí pani predsedajúca ale nemáme toho už tak veľa pred sebou, takže máme správu o uplatňovaní smernice o rodičovskej dovolenke. Spravodajkyňou som ja pani Garcia Pérez a budeme hlasovať. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Hovoríme elektronicky, kompromis 1. Koniec hlasovania. Prijatý 20. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 20, dobre, 20 chcete overiť? Dobre, overme 20. -ku. Zamietnutá 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 23, kto je, tam bol, stiahn, bol stiahnutý, kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Aspoň si to myslím. Dobre, kompromis 2 overme. Konec hlasovania. Zamietnutý.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 to je proti. To sa zdržal. Hovoríme druhú časť. Koniec hlasovania. Zamietnutý. sido retirada. 28 bola stiahnutá. Kompromis 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 30, kto je za? S ústnym pozvonujúcim návrhom, ktorý máme v texte. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 31, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Úvod 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 2. Kto je za? je návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Štvorka. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ešte máme návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Desiatka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to je zamietnuté, ale obojme si to. Neviem, či niektorí nechcú hlasovať alebo odišli a nechali hlasovacú kartičku. Čiže zamietnutý. 14. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatá. 15. to je za? To je proti? to sa zdržal? Prijatá. 16, to je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutý. A teraz záverečné hlasovanie o celom návrhu správy. Otváram hlasovanie. I queda aprobado por 17 votos a favor. Prijaté 17 za, 13 proti, 1 sa zdržal.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 kto sa zdržal, prijatý. 22 v dvoch častiach, prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutá. 23, kto je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutá. 24, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijatá. 25, kto je za, proti, to sa zdržal, zamietnutý, 26, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý, 27, kto je za, To je proti, to sa zdržal, zamietnutý, 28, kto je za, To je proti, to sa zdržal, zamietnutý, 20, kompromis 4, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, prijatý, teraz 35, kto je za, to je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý 36, to je za. je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý 37, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý 38, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý 39, padá. Kompromis 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 45, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamietnutý. 46. to je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatý. 47. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Pri, zamietnutý 48. Kto je z dvoch častiach? Prvá časť. Kto je za? Proti? to sa zdržal? Prijatá. Druhá časť. to je za? to je proti? to sa zdržal? Zamietnutá. 49. to je za? to je proti? to sa zdržal?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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Nami neprijatý kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijat, zamietnutý 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý a záverečné hlasovanie o celom, celej správe. Se Queda aprobado el informe por 28 votos a favor, Uno. Sálená správa bola schválená, 28 hlasov za a jeden bol proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme pani Regnerovej a týmto skončila sa dnešná schôdza. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a prajem vám pekný zvyšok týždňa.